Good afternoon, ladies and gentlemen. Pekné popoludne, dámy a páni. Prosím, zaujmite svoje miesta. Myslím, že sme čakali už dosť dlho. Myslím, že tu máme už všetkých členov tohto výboru a otváram teda túto e, schôdzu výboru REGI najskôr schválenie programu. Dostali ste návrh programu v vašich podkladoch. Niečo tam chcem doplniť a síce potom, ako sme vám minulý pondelok zaslali tento návrh programu komisie 8. júla preposlala delegovaný akt Európskemu parlamentu Dostali ste ho mailom 9. júla. A kvôli dátumu preposlania je parlament v ťažkej situácii podľa pravidel vzťahujúcich sa na delegujúce akty. Ak Európsky parlament nezaujme stanovisko do dvoch kalendárnych mesiacov po preposlaní, čiže do 8. septembra, alebo ak nepožiada o predloženie tejto lehoty, tak sa akt považuje za schválený. Preto musíme doplniť toto do nášho programu dnes a navrhujem, aby sme sa týmto delegovaným bodom e, zaoberali zajtra. Bude to posledný bod po našom, našej diskusii s pánom Kesslerom. Súhlasíte? Chcel by ešte niekto niečo povedať k programu? Zdá sa, že nie, takže tento program je teraz schválený. Prijať schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 17. júna 2015. Máte to taktiež v podkladoch. Navrhujem, že ak nik nebude počas tejto schôdze nikto namietať, tak táto schvál, zápisnica bude taktiež e, schválená. Nik nenamieta. V poriadku. Ďalej oznámenia predsedajúcej. Mám dve oznámenia, pokúsim sa byť stručná. Poprvé vás chcem informovať, že dnes ráno som sa zúčastnila na zasadnutí e, výboru Koter na výbore regionov a e, oni ma láskavo pozvali, aby som spravila e, prezentáciu práce výboru Regi aby som hovorila o možnosti lepšej koordinácie a spolupráce medzi výberom, výborom KOTER a výborom e, regi v Európskom parlamente. A eh, ja som rada, že všetky naše témy sú taktiež na programe výboru KOTER. Bola to teda veľmi príjemná diskusia a som rada, že sú tu isté návrhy, ako dobre spolupracovať v budúcnosti, teda výbor e, Koter a náš výbor pre regionálny rozvoj. Druhé <clears throat> oznámenie z mojej strany. Konferencia predsedov výborov. Konalo sa to minulý týždeň v Štrásburgu počas plenárneho zasadnutia. A počas tohto zasadnutia sme hovorili s predsedom komisie pánom Timmermansom. Je to súčasť pracovného programu medzi Európskym parlamentom a komisiou a ide o e, užšiu spoluprácu medzi konferenciou predsedov výborov a podpredsedom komisie. Počas rozpravy som sa opýtala na e, tie politiky, ktoré sa uplatňujú, napríklad politika súdržnosti a taktiež som sa pýtala na dobrú koordináciu e, rôznych nástrojov EÚ napríklad medzi štruktúrálnymi fondami a novým fondom pre strategické investície a som rada, že vám môžem povedať, že pán podpredseda komisie Timmermans e, sa so mnou zhodol a podporuje náš návrh eh, dohliadať na eh, revíziu. Bude to dôležitá súčasť práce komisie v roku 2016, čiže monitorovať aj dobrú spoluprácu Eh, alebo dobrú koordináciu, súlad medzi rôznymi politikami EÚ. Takže toľko dva oznámy z mojej strany o tom, čo sa eh, udialo v posledných týždňoch a dňoch. A teraz by sme sa pozreli na ďalší bod nášho programu a tým je seminár o územnom riadení a politike súdržnosti. Tu chcem iba pripomenúť, eh, že my sme sa obratili na výskumnú jednotku politické oddelenie B. Mm, žiadali sme o zorganizovanie takéhoto semen, semináru. Ide o dosť nový koncept, aj zložitý politický e, koncept. Spajú sa tu dva koncepty. E, viacúrovňová správa a tak ako e, vidíte v návrhu, budeme mať tri prezentácie o rôznych aspektoch e, územnej správy. Najskôr úvodná prezentácia a prepojenie e, na uplatňovanie politík a potom sa pozrieme na perspektívy miestnej samozprávy a potom sa pozrieme na e, príklad osvedčených postupov a konkrétne to bude, bude Flámsko Prezenta- prvú prezentáciu spraví pán Kaj Böme, ak sa nemilím, a taktiež pani Suzanne Cilma z výskumného e, strediska Spatial Foresight a taktiež bude hovoriť pán Abel Schumann z riaditeľstva OE, OECD a taktiež pán René van der Leck e, projektový manažer oddelenia e, miestneho rozvoja Flámska. Po týchto prezentáciách budú mať priestor e, jednotliví poslanci, poslanky, nebudú sa môcť vyjadriť alebo e, položiť otázky. Navrhujem, aby sme na toto vyčlenili hodinu a pol. Ukončili by sme tento bod o 3 štvrte na 5. <clears throat> Myslím, že tu máme aj zástupcov Európskej komisie pán Marton Matko, eh, DG Regio, taktiež sa zapojí do tejto rozpravy. Ale teraz eh, dám slovo pánovi eh, Böhmemu a pani Cilma. Ďakujem pekne, vítam všetkých prítomných. Kolegyňa a ja sa vás pokúsime za 15 minút previesť územnou kohezi- koherenciou a územnou správou. Dúfam, že to bude dobrý úvod a že tam budú aj isté podnety. Samozrejme, nepôjdeme úplne do hĺbky, takže sa pozrieme na to, čo je územná správa, ako sa dá pochopiť a potom sa to pokúsime prepojiť s politikou súdržnosti, Pozrieme sa na to, akú úlohu zohráva kontext, širšie súvislosti, ako dôležité sú ústavné kapacity pri e, územnej e, správe a potom v závere sa pozrieme na výhody a taktiež výzvy územnej správy a čo by sa dalo spraviť na jej posilnenie, ak by niečo také bolo e, želateľné. Takže najskôr sa pozrieme na to, čo je e, územná správa, ako sa dá zadefinovať a možno, že kolegyňa eh, Suzane by to mohla doplniť. Vy ste už, pani predsedajúca, povedali, ako sa to dá chápať, nie je nejaká jedna jediná definícia, ale vy ste už povedali dva základné koncepty, na ktorých stojí územná správa, viacúrovňová správa. Tá chce spájate všetkých relevantných aktérov z rôznych oblastí, z rôznych e, správnych úrovní a taktiež placed-based approach, čiže e, územné špecifika, ktoré taktiež zohľadňujú dopad na jednotlivé územia. A je tu aj strategickejší, dlhodobejší, e, dlhodobejšie zameranie nielen podľa e, politík, ale ide o tak povediať celkové alebo celospoločenské ciele. Do istej miery by sa dalo jednoducho povedať, že územná správa je dobrou správou veci verejných e, s jasným prepojením na e, dané územie, ale tým sa dostávam k otázke, kaj ako sa to dá prepojiť s politikou súdržnosti. Nuž prepojenie je následovné. Pozrieme sa skôr na tri e, rozmery place-based approach a potom územný rozmer vždy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a potom ten dlhodobejší, strategickejší rozum, eh, pardon, rozmer. Vybrali sme si možno, že 6 aspektov súčasnej politiky súdržnosti, čiže zavedenie spoločného rámca a taktiež eh, jasnejšie zameranie sa na výsledky Mm, tak ako je to naplánované na obdobie 2014-2020. Tematická spolupráca, e, potom miestny rozvoj riadený komunitou, mm, investície na miestnej úrovni a potom vyčlenenie e, prostriedkov na napríklad rozvoj e, vidieka miest a v neposlednom rade aj to, že čím väčšia pozornosť sa venuje národným a nie regionálnym programom. Takže toto, sú, toto je 6 kľúčových aspektov a 3 e, rozmery, tak potom možno, že viac podrobností nájdete v dokumentoch, ale place-based dimension, tak tu je dôležitý etický kódex a ten obsahuje dosť veľký potenciál pretože tam sa upresňuje, akých partnerov by bolo dobre e, zapojiť. Zdôrazňuje sa, tak povediať, miestny rozmer v kontexte partnerstiev. A potom e, napríklad investície, e, tie sú tiež veľmi jasne prepojené s konkrétnym miestom, ale myslím, že musím byť úprimný a povedať, že veľmi, je tu veľmi málo e, nástrojov a nedá sa od nich očakávať, že prinesú akúsi revolúciu systému. Sú dobré, ale e, ich e, potenciál zmeny je obmedzený. Na druhej strane potom e, vyčlenenie 5 pre udržateľný rozvoj a rozvoj vidieka, to je taktiež jasne prepojené na nejaké územie. Čiže to tiež posilňuje place-based approach. A sme trošku skeptickejší pri tematickou koncentráciou. Vidíme to aj pri implementácii štrukturálnych fondov, pretože je tu väčšie zameranie na sektorálne e, aspekty a nie územné. A to isté platí aj pre e, tie národné programy, ktorým sa venuje viac prostriedkov, tie sa dajú prepojiť na miestných a regionálnych aktérov, a tým je to ťažšie. A potom spoločný rámec a zameranie na výsledky, to môže fungovať oboma smermi, takže zatiaľ je to skôr neutrálne z nášho hľadiska. A potom e, posilnenie správy vecí verejných, na viacerých e, úrovniach a viacerých oblastiach. My si myslíme, že sa tu dajú spojiť rôzne typy e, nástrojov financovania a je to skôr e, pozitívne, pretože to môže posilniť tento rozmer správy vecí verejných. Aj rôzni aktéry z rôznych úrovní, z rôznych sektorov sú dôležití potom komunitami hnaná integrácia, to je tiež veľmi pozitívne. Tu sa zdôrazňujú miestni partnery, ktorí môžu e, byť silnejší a silnejší a taktiež to vyčlenenie prostriedkov to e, tiež prispieva k posilneniu správy vecí verejných. E, potom zameranie sa na národný rozmer, to možno, že trošku oslabuje miestnu a regionálnu úroveň a taktiež tematická, e, tematické zameranie, to sa tu možno, že taktiež obmedzuje na e, zo pár partnerov, ale e, viac podrobností v našich podkladoch, lebo toto je len taký veľmi stručný prehľad. Potom strategický dlhodobý rozmer, ako sa posilnil a mohlo by to byť e, v prospech e, strategickej orientácie alebo v neprospech. E, obe možnosti sú otvorené, takže možno, že sa tu asi viac zameriava na výsledky, aby boli jasné, isté, konkrétne hodnoty, ktoré by mali byť dosiahnuté krátkodobo aj keď veľa častí závisí od eh, samotnej realizácie a od toho, ako eh, sa toho zhostia jednotlivé členské krajiny. Myslím si, že toto odzrkadluje to, že eh, širšie súvislosti uplatňovania v konečnom dôsledku určujú, ako sa dá územná správa posilniť a možno, že by Sabine mohla ešte viac povedať k, ku kontextu. Áno, kontext zohráva dôležitú úlohu. Máme rôzne e, typy relevantných kontextov, napríklad inštitucionálny e, danej krajiny, regiónu alebo mesta určujú to, kto má byť zapojený do tohto procesu správy. E, sú tu totiž to rôzne zodpovednosti aj e, naprieč rôznym úrovňam územiam, regiónom a taktiež sa líši to, akú úlohu zohrá spoločnosť e, v Európe a potom e, tradície, dedičstvo minulosti, aj tu sú rozdiely a postupy sa v čase, v priebehu času e, menia. Možno, že keď sa pozriete na mapu, budete v tom mať trošku jasnejšie. Ho, ukazuje kvalitu indexu a vychádza to aj z rôznych európskych prieskumov. Ukazuje sa tu politická stabilita, účinnosť politík a taktiež otázka dôvery a je jasné, že je tu skôr pozitívne e, dedičstvo v severských krajinách Švedsko, Dánsko, iba ako príklad a potom Eh, možno, že menej pozitívna, pozitívne tradície eh, vo východnej Európe a v niektorých častiach južnej Európy. A potom tretí dôležitý kontext, otázka, či je tu nejaký, či sú tu nejakí lídry, či to môže niekto rozbehnúť v kontexte eh, územných procesov a tradícia Závisí aj od rôznych spôsobov správy. Sú rôzne eh, možnosti, ako eh, realizovať politiky. My sme identifikovali aspoň štyri spôsoby. Závisí to aj od eh, toho, čo vedia jednotliví aktéry. Podľa toho sa aj správajú. Takže máme rôzne kontexty a preto nie je možné mať jediné riešenie, ktoré by vyholo všetkým. Aj keď sa možno, že toto nebude mnohým páčiť, ale naozaj je tu rozdiel e, v tých kontextoch a keď sú tie kontexty tak rozdielne, tak e, neviem, aké inštitucionálne kapacity by sme potrebovali. No, s otázkou s ohľadom na inštitucionálne kapacity si treba uvedomiť, že tu neexistujú ani rýchle riešenia, žiaduje si to veľa času, takže potrebujeme čas a zdroje na dlhé obdobie, aby sme zaistili aktívnu, eh, aktívnu účasť všetkých hráčov. Myslím, že to treba eh, zamyslieť nad dvomi druhmi. Poprvé, eh, lídry, tí, ktorí sú lídrami, tým musíme si uvedomiť, že existujú mnohé úlohy a zodpovednosti, podľa ktorých môžu fungovať. Ale dôležité je tiež, dôležité je tiež právomoci a právomoci a sila jednotlivcov. No a mali sme iný kontext a dlho sme hovorili o tom, ako identifikovať takéto osoby. No a na konci sme sa všetci zhodli na tom, že sa dajú identifikovať, keď ich uvidíme. A, takže a takýto jednotlivec, nejaký líder sa v procese pomerne jasne prejaví. Ale treba uznať, že buď tá osoba alebo inštitúcia má dostatočnú kapacitu na to, aby mohla prevziať vedenie a po druhé je to schopnosť viesť tieto procesy dlhodobo nie je to len o vedení, ale je to tiež o participácii. Potrebujeme, je potrebná veľká škála, široká škála aktérov, ktorí majú čas, intelektuálne kapacity a zdroje na participáciu nie len, aby sa zúčastňovali na stretnutiach bez aktívnej participácie. Takže inštitucionálne kapacity relevantných aktérov, ktorí musia byť zapojení do procesu teritoriálnej správy. Dôležité. Po druhé, treba tiež mať istú mieru flexibility. Nemôžeme začať s jednou skupinou aktérov, pretože tie skupiny sa môžu meniť, môžu sa meniť ich úlohy. Napriek tomu všetkému, napriek flexibilite treba zaistiť, že ten manevrovací priestor bude jasne zadefinovaný a že bude existovať právna istota a bezpečnosť. Na to všetko si vyžaduje inštitucionálnu adaptabilitu, a že inštitúcie, ktoré sú súčasťou procesu, sa dokážu prispôsobiť a adaptovať zmenám, ktoré možno budú nevyhnutné. Takže inštitucionálna kapacita je veľmi dôležitá a môže byť pomerne únavná a vyžadovať si vysoké zdroje. Tak ešte predtým než niekoho zaangažujeme, tak treba by boli jasné dôvody, aké sú, aké sú výhody alebo problémy s tým spojené. Ďakujem pekne. Ako som povedal na úvod, tak jedna charakteristika územnej správy je taká, že má dlhodobú strategickú perspektívu, slúži spoločenským cieľom. To znamená, že je to prostriedok, ako dosiahnuť iné ciele. A takýmto prístupom e, dokážeme lepšie zohľadniť teritoriálne špecifika, môžeme využívať územný potenciál, uvedomovať si lepšie to, e, kde sa možno nachádzajú problémy. No a e, spojením všetkých dôležitých aktérov, lepšie môžeme koordinovať politiky, politické ciele, koordinovať zodpovednosť a príslušnosť jednotlivých aktérov no a súčasne rôzne ciele rôznych politík, rôznych sektorov a úrovní e, treba zohľadniť, ktorí si to uvedomia a skôr či neskôr sa s tým musia aktívne vyrovnávať, namiesto toho, aby um, niečo popierali a zatvárali pred niečím oči. Ako kolega už povedal, tak súčasne je veľmi náročné, je to veľmi náročné, časovo náročné, personálne náročné a vyžaduje si to obrovský počet rôznych prístupov na rôznych miestach, z rôznych politík a tým sa dostávam otázke, čo môžeme urobiť na to, aby sme, aby sme tieto výzvy prekonali a posilnili teritoriálnu správu, ak chceme skutočne dosiahnuť naše ciele. No a myslím, že treba pripomenúť, že toto nie je, tá územná správa nie je samotný cieľ, takže treba začať na tej úrovni, kde to treba riešiť a proces e, územnej správy e, nám môže priniesť efektívnejšie riešenie ako štandardné postupy. A na to nesmieme zabúdať. No a územná správa je niečo, čo myslíme, že je vhodný prístup. No a keď sa pozrieme na rôzne prípady v Európe, vidíme, že robíme novú kultúru verejného sektora, je, musíme dosiahnuť systém orientovaný na výsledky, ktoré ľudia dokonca hovoria, že to je také podnikateľské dokonca a treba takýto prístup na to, aby sa veci začali meniť. My už sme viackrát hovorili o jednotlivcoch, pretože tí dokážu zmeniť procesy správy a zapojiť relevantných aktérov ktorí to môžu urobiť eh, v neposlednom rade a tu sa opierame o štúdiu z minulého roku, ktorá, ktorou ESPON a to je ako bojovať eh, územnú správu a tu je pár eh, hlavných bodov otázka ako koordinovať aktivity hráča inštitúciu integrácii politických sektorov, mobilizácia participácie aktérov, adaptácia na premedlivý kontext, na čo sa treba adaptovať, no a to si vyžaduje istú mieru flexibilitu a neustále sa zamýšľať nad dopadom politických procesov a politiky ako takej, na to nesmieme zabúdať a to je tých týchto 5 bodov nás privedie k výšenej územnej správe. Takže to bolo skutočne veľmi, veľmi stručne. A chceli sme len tak naznačiť veľmi komplexnú problematiku, ale je to len taký úvod veľmi, veľmi komplexnej problematike. Ďakujem veľmi k diskusii. Áno, je to skutočne veľmi zaujímavý základ pre diskusie. No a teraz budeme pokračovať. A slovo dostane. exactly. Yes, with uh, your presentation, multilevel governance systems and reforms of local... No a slovo dostane pán Abel Schumann. Nech sa páči, máte slovo. Áno, to je pravda. Ja by som vám chcel poďakovať za to, že ste ma pozvali na tento seminár, aby som hovoril niečo o skúsenostiach OECD. No a na úvod je dôležité povedať, že OECD je organizácia, e, ktorá má trochu širšie členstvo ako Európska únia. Takže keď budem hovoriť o číslach a štatistikách, a tak nehovoria len o EÚ, ale hovoria o všetkých krajinách OECD, kam patria krajiny Severnej Ameriky, e, Juhovýchodnej Ázie, Austrália, Izrael, Čína a tak ďalej. Takže keď sa pozrieme na regionálne správy v OECD, tak treba upozorniť, že ich je skutočne veľmi veľa v celej OECD. E, je ich takmer 140 tisíc. A sú dve krajiny, ktoré sú vynimočné. Na jednej strane sú je USA, na druhej strane Francúzsko. Obe krajiny majú približne 40 tisíc regionálnych eh, vlád, eh, samozpráv. V prípade USA je to tým, že je to veľká krajina, ktorá má 330 miliónov obyvateľov a v Francúzsku to je, to je vysokým počtom obcí. Viac ako štvrtina všetkých obcí OECD sa nachádza vo Francúzsku. Máme 134 eh, tisíc obcí, miesta, obcí, a približne 4 tisíc regiónov a 4 tisíc nejakých medzistupňov vlád a samozpráv, ktoré sa nachádzajú niekde medzi regiónmi a mestami a obcami. A keď sa pozrieme na to, ako alebo aké sú rôzne prístupy k regionálnym vládam a samozprávam, tak sa dajú rozlíšiť krajiny na dve hlavné dimenzie. Na jednej strane je veľmi známe rozdelenie medzi federálnymi krajinami a unitárnymi, no a ďalej rozlišujeme krajiny nie len podľa tohto rozmeru, ale podľa rôznych úrovní regionálnych vlád a samozpráv. V rámci OECD sú krajiny, ktoré majú jeden úroveň Samozpráva to sú väčšinou mesta a obce. Najzvyčajnejším spôsobom sú dve úrovne, že sú regionálne samozprávy, vlády a potom ešte mesta a obce. A je pár krajín, ktoré majú tri rôzne úrovne. Regiona, regióny, štáty, potom nejaký medzistupeň a, a ďalej sú to obce a mesta na tom na tej najnižšej úrovni. No a keď sa pozrieme na tieto rôzne krajiny, tak vidíme, že je tu jasný trend, e, čím väčšia je krajina, tak tým viac úrovní vlády a správy tam existuje. A to e, v podstate opakujeme, čo bolo zaznelo aj v predchádzajúcej prezentácii. Neexistuje nejaký univerzálny prístup, nemôžeme identifikovať najlepší systém no, vlády a správy. Treba skutočne zohľadniť situáciu v krajine a nájsť vhodný systém. No, to je tiež niečo, čo vidíme, keď sa pozrieme na to ako prvá úroveň, čiže štátna správa alebo regionálna, regionálne, ale vidíme, že to je priemerná geografická veľkosť a počet obyvateľov, typickú samozprávu. Vidíme, že tu sú tam obrovské rozdiely. Na jednej strane sú krajiny ako Švajčiarsko, Maďarsko, Česká republika, kde región je pár tisíc eh, kilometrov štvorcových, a 300 tisíc obyvateľov a potom sú krajiny, mnohé krajiny, ktoré dokonca ani nie sú v, tejto, v tomto grafe, pretože sú tak ďaleko, krajiny ako USA, kde typický štát má niekoľko 100 tisíc štvorcových kilometrov a milióny obyvateľov. Pravda. A rovnaké platí aj pre Nemecko. Majú tiež tie a, krajské krajinské vlády ktoré, a, a regióny, ktoré majú tiež e, proste počet občanov a veľkú rozlohu. Ďalej nezaujímajú nás len to, ako regionálne, e, regionálna správa, vláda vyzerá, a tiež nás zaujímajú, čo robia. Zaujíma nás, aké právomoci majú. A jedna z dôležitých, e, dôležitých opatrení je výška verejných eh, výdavkov. Na tomto grafe vidíme, sú výdaje regionálnych eh, samozpráv alebo výdaje samozpráv vo vzťahu k HDP a vidíme, že sú to obrovské rozdiely. Niektoré krajiny, napríklad Dánsko, kde 60 verejných výdavkov robia samozprávy, a ďalej sú krajiny ako Grécko, Čile, Nový Zéland, je len približne 10 verejných výdajov. Bez samozprávy. Takže to jedno opatrenie moci a zodpovednosti, ktoré majú samozprávy. Samozrejme, to graf eh, eh, hovorí všetko, pretože nie je len dôležité, koľko vydávajú samozprávy, ale tiež koľko majú autonómie pri rozhodovaní. Na tomto vidíme, že sú severské krajiny, Dánsko, Švedsko a Fínsko, ktoré majú obrovský podiel výdavkov samozpráv, ale s ohľadom na tú veľkú, tie veľké výdaje majú veľmi malú autonómiu, pretože majú jasne stanovené úlohy a funkcie, ktoré musia plniť, takže to robia dávaním peňazí, ale nemajú tak veľa právomocí, ohľadom na to, ako to investujú, tak treba, to si treba uvedomiť, keď pozeráme sa na tento graf. Takže doteraz som hovoril väčšinou o regiónoch a štátoch. A teraz by som rád hovoril o mestách a obciach. A rád by som upozornil na metropolitné oblasti. A dôraz, alebo dôvod je ten, že metropolitné mestské oblasti sú veľmi špecifické a je veľmi dôležité, ako je štrukturovaná samozpráva. Keď sa pozrieme na mestské oblasti, tak vidíme, že toto sú oblasti, ktoré sú veľmi úzko prepojené z hľadiska ich socioekonomických vzťahov. Všetci z nás, ktorí žijeme v mestských oblastiach, vieme, že žijeme v jednej časti, pracujeme v inej časti a na nákupy, na nákupy chodíme niekde úplne inde, na návštevy zase do inej časti a podobne. Podniky, ktoré fungujú v mestských oblastiach, fungujú v rámci celej hospodárskej oblasti. A čo je pravda, tak celé OECD, že funkčné vzťahy takmer nikdy nie, sa nereflektujú v inštitucionálnom budovaní mestských oblastí. Tieto sa skoro vždy skladajú z viacerých samostatných obcí. No a na tejto na tomto grafe vidíme počet obcí na 100 tisíc obyvateľov ktoré existujú v mestských oblastiach. A keď sa zamyslíme nad priemernou metropolitnou oblasťou, vidíme, že v rámci celej OECD a celej EÚ množstvo mestských oblastí, ktoré majú veľa obcí, no a z toho samozrejme vyplývajú rôzne problémy, pretože je veľmi dôležité vedať, že niektoré politiky sa koordinujú medzi rôznymi obcami. Na jednej strane je tu dopravná politika, ktorú treba koordinovať medzi rôznymi obcami. Treba koordinovať využívanie pôdy, realizácia verejných služieb, ak má byť efektívna a výhodná, musí byť koordinovaná. No a ak existuje niekde 100 obcí, vytvára to výzvy a problémy. No a tie výzvy, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že administratívna štruktúra v metropolitných oblastiach nekorešponduje s funkčnou štruktúrou, tak toto slúžilo mnohé reformy v minulosti. Ale na mestskej oblasti je obrovský trend v rámci celej OECD vykonávať reformy štátnej správy alebo správy, aby sa vytvoril systém, ktorý lepšie zohľadní prepojenosť v mestských oblastiach krajiny. Boli krajiny, ktoré jednoducho spojili obce, ale čo vidíme oveľa častejšie, je, že existujú prístupy na vytvorenie mestských oblastí, ktoré sú organizácie, ktoré sú nad úrovňou obcí a ktoré majú koordinovať politiky rôznych eh, miest a obcí. A toto je prístup, ktorý je pomerne úspešný. Existujú dôkazy o tom, že toto je úspešný prístup a sa najviac približujú k nejakému univerzálnemu riešeniu. A lepšie to dokáže harmonizovať a administratívne územie s, tým, s tou funkcionalitou. A to sa stalo veľmi dôležité v OECD za ostatných 15 rokov možno. A vo všeobecnosti je to veľmi pozitívny a slubný prístup. Takže toľko z mojej strany tejto problematike boli publikované mnohé ďalšie publikácie a rád odpoviem teraz na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz od pán Vanderlek a bude hovoriť o územnej správe vo Flamsku. Nech sa páči, máte slovo. Áno, podľa mňa je toto skvelá príležitosť prepojiť koheznú politiku a regionálnu prax. Je to väzba, ktorá je veľmi dôležitá, aby politiky na všetkých úrovniach boli efektívnejšie. úvodom niekoľko kľúčových informácií o projekte Severného okraja Bruselu, o ktorom dnes budem po obede hovoriť. Tento projekt sa vyvinul z prípravného procesu pre nový plán územného rozvoja a zistili sme, že je potrebné overiť mnoho nových myšlienok a politických prístupov, o ktorých sme uvažovali a potrebovali sme nejakú testovaciu oblasť a povedali sme si, no dobre, využijeme jedno z našich najrušnejších území a to je severný okraj Bruselu. Je to veľmi zložité, komplikované územie a vraveli sme si, že ak tie prístupy a politiky budú fungovať tam, tak potom by bolo veľmi zaujímavé ich rozšíriť aj na celý región. Prípravy s projektom začali už v roku 2012, ale trvalo istú dobu, kým sa tento projekt formálne e, spustil. To bolo v lete 2013 a bolo to preto, že sme chceli e, zariadiť určité formality a to formálne zahájenie znamená, že od tej chvíle sme mali vedúceho projektu, stanovený tým a aj schválený rozpočet na tento projekt a veľmi dôležité pre ten severný okraj Bruselu a tento projekt je to, že hraničí s regiónom Brusel hlavné mesto. A preto sme začali až po tom, čo sme mali aj základnú dohodu medzi bruselským regiónom a provinciou e, Flámske Brabansko. Zadefinovali sme niekoľko cieľov projektu, ktoré sú síce základné všeobecné, ale sú veľmi dôležité. Prvý, vytvoriť dlhodobý spoločný rámec pre rozvoj regiónu. Ale vraveli sme si, nebudeme čakať, musíme konať a prijali sme fakt, že veľa projektov na tomto území už prebiehalo A chceli sme tiež nadviazať na prebiehajúce projekty a tie sme chceli previazať na tretí cieľ a to bolo využitie integrovaných územných investícií pre rozvoj. Mohol by mi niekto posunúť slajd, dobre, už do toho nebudem zasahovať. Pôjdeme si najprv, pozrieme si obsah projektu. Aký bol vlastne prvý krok nášho projektu? Snažili sme sa zadefinovať rozvojové ciele zamerané na miesta a začali sme všeobecnými cieľmi, ktoré sa stanovili na základe nášho plánu zemného rozvoja. Tie všeobecné ciele sa prediskutovali e, so skupinami zainteresovaných, aby sa čo najlepšie prejavili in situ a aby sme dosiahli čo najlepšie priority pre severný okraj, to znamenalo, že sme chceli využiť demografický rast na vytvorenie nového mestského priestoru a aby sa využili opustené územia. Chceli sme využiť prírodné zdroje, hlavne pôdu, pretože zaberanie pôdy je hlavným problémom v našom regióne a tiež sme chceli vylepšiť e, životné podmienky obyvateľov, hlavne zdravie obyvateľstva, pretože vysoká miera dopravy, dopravné zápchy na tom bruselskom obchate. Je to veľmi závažný problém. A chceli sme tiež vylepšiť sociálnu súdržnosť a ľuďom sprístupniť niektoré funkcie, služby a vytvoriť odolnú ekonomickú štruktúru, priniesť tam nové ekonomické aktivity, ktoré by boli dlhodobé v tomto regióne. Poďme dozadu, o jeden slajd. Severný okraj Bruselu, to vôbec nie je jednoduchá oblasť, ako som už povedal, my sme zadefinovali určité princípy územného riadenia v rozvojovom procese a v tom prípravnom procese. Myšlienka bola, že potrebujeme určité spoločné vízie na jednej strane, ale e, v skutočnosti a v realite sa treba sústrediť na realizáciu konkrétne v danom území, ale ako to sa dá reálne urobiť. Máme dlhú históriu, keď sme pracovali s princípom subsidiarity, ale narazili sme na to, že subsidiarita, tak ako ju definujeme, tak už nefunguje. Vláda a rôzne úrovne štátnej správy fungujú v sieti spoločne s vedeckými inštitúciami, s podnikateľmi, so súkromnými aktérmi. A územný rozvoj je oveľa zložitejší než obyčajná e, štruktúra štátnej správy. Museli sme sa tiež zmieriť s tým, že existujú rôzne názory na územie a že sa musíme prepracovať od spoločnej vízie k nejakému rozvojovému programu. To tiež znamená, že je potrebné prehodnotiť niektoré línie s našim regiónom, aby sme dosiahli konsenzus a integráciu a zároveň, aby sme využili ten zastrešujúci princíp, podľa ktorého jediný oponent nemôže zablokovať celý projekt, nemôže teda zastaviť celok. Môže to byť nejaká vyššia úroveň štátnej správy alebo nižšia úroveň štátnej správy. Ale vyššia úroveň by nemala byť teda blokujúcou entitou. A keď sa pozrieme na ten severný okraj Bruselu, oblasť sme zmapovali, zistili sme, že tam prebieha 70 projektov, 30 rôznych iniciátorov a realizátorov. A je tam mnoho subjektov štátnej správy, federálna vláda, to je v prípade letisk Polska, potom dva autonómne regióny, ktoré spolu hraničia, čo trochu komplikuje situáciu. Sú to regióny, ktoré si navzájom konkurujú, majú aj iné kultúry. A potom sú tu jazykové e, trenice a napätie. Potom provincia, ktorá sa e, zapojuje tiež a cirka 20 obcí, ktoré tam majú svoje projekty. Toto územie sa skladá zo správnych celkov, nie zo správnych celkov, ale sú to aktéry, občania, podnikatelia a tak ďalej, rôzne subjekty a oni majú rôzne záujmy. A my sme sa to snažili všetko nejak skoordinovať a to bolo aj východisko nášho projektu. A čo sme urobili konkrétne? Spustili sme prístup územného riadenia v tejto oblasti, ktorý sa zakladal na troch cieľoch či smeroch. Poprvé spolupráca, to je veľmi dôležitý prvý krok, ako som už povedal, začali sme tou základnou cezhraničnou dohodou s bruselským regiónom. To bolo dobré východisko a na základe toho sme prizvali mnoho zainteresovaných, ktorí pôsobia v tomto regióne a vytvorili sme sieť aktérov, akúsi platformu aby sa aktéry mohli na rôznych pracovných skupinách stretávať. Druhý smer prístupu k územnému riadeniu a plánovaniu, tak aby tento prístup bol založený na výskume a územnom dizajne. Mapovali sme projekty, mapy a konfrontovali sme s realitou územia, vizuovali sme to väčšinu projektov sme vizualizovali, aby sme eventuálne prepojenia medzi projektami viacerých aktérov, aby sa to ukázalo názerne a aby eventuálne konflikty, e, nezhody, ale aj synergie, aby sa objasnili, aby sme mali jasnú predstavu. Ďalším smerom bolo zapojenie občanov a užívateľov. My sme ich, neoslovili, my sme ich oslovili nielen preto, že majú záujmy v tejto oblasti, ale aj preto, že majú obrovské množstvo informácií, pretože tam žijú, pracujú a to územie najlepšie poznajú, oveľa lepšie než akýkoľvek štátny úradník. To ukazuje ten malý štvorček naľavo. Vytvorili sme takú mapu, No a ľudí sme vyzvali, aby pridávali akékoľvek informácie o výhodách, kvalitách, problémoch v tejto oblasti. Získali sme cirka tisíc podnetov od obyvateľov týchto, tejto oblasti, ktorí identifikovali, ako vnímajú svoje územie na základe svojho každodenného života. Okrem toho sme využívali klasickejšie nástroje ako web stránky, newsletter, informácie, noviny a podobne. A teraz kohezná politika. Úprimne povedané, že politika územného rozvoja v regiónoch a kohezná politika majú stále mm, mm, nie veľmi dobrý vzťah. My sa snažíme využívať ITI ako páku na integrovanú implementáciu projektov. Chceme to využívať preto, a tieto investície, aby mali pákový efekt, pretože keď vidíme rôzne projekty rôznych aktérov a keď e, vidíme, že si navzájom zodpovedajú, tak im trochu pomáhame, aby mohli e, lepšie spolupracovať. Vytvorili sme aj dohodu na administratívnej úrovni aby sme uľahčili tieto synergické snahy. Európske financie sú ale stále motivované skôr politicky než obsahovo a zistili sme, že o financiách sa diskutuje, diskutuje na politickej úrovni a celá myšlienka ITI sa nesie e, v duchu čo najväčšieho prerozdelenia financií do regiónu čo je akési vyrovnávanie alebo balansovanie medzi jednotlivými podregiónmi, čo je dosť ošemetná situácia a v konečnom dôsledku každá oblasť chce určitú časť toho európskeho koláča. Počas tohto projektu eh, som si ja teda vzal niekoľko ponaučení z posledných troch rokov. Financovanie hlavne, ak má ísť na územný rozvoj, tak poprvé by sme mali pochopiť, že regióny a regionálne vlády sú schopné toho urobiť veľa samé. Začali sme s týmto projektom, stále prebieha, my robíme maximum. A aká by mohla byť pridaná hodnota európskych financií? Tieto financie by mohli podporovať projekty, ktoré idú nad rámec každodennej činnosti. Projekty, ktoré by mohli byť akýmsi e, zastrešujúcim dážnikom európskych cieľov v rámci integrovaného prístupu zameraného na miesto a európske financie by mohli mať pridanú hodnotu v území, kde existujú určité geografické problémy alebo špecifika. To sú moje skúsenosti a rady a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za veľmi úprimnú prezentáciu a za to, že ste sa podelili s nami o vaše skúsenosti. A teraz, kolegovia, dostanete slovo vy. Chce sa niekto spýtať z poslancov výboru REGI? Pán Fan Nistelroj, nech sa páči. Ďakujem. Som rád, že ste tu dnes medzi nami. Sme práve začali e, so správou z vlastnej iniciatívy na rovnakú tému. Je to teda veľmi aktuálne, až o tom hovoríte. Rád by som skombinoval to, čo e, všetko tu bolo povedané v tých úvodných prejavoch. A pozrime sa na to, aká môže byť pridaná hodnota európskych financií. Sú tu aj zastupcovia z Flámska. Európska pridaná hodnota sa často považuje skôr za niečo negatívne, alebo niečo, čo zaťažuje, alebo niečo, čo je ťažkopadné. Takže na jednej strane tu máme nejakú prax, A prvý účastník alebo rečník povedal, že sú tu aj určité kritiky na nejakú koncentráciu. Je to odpoveď alebo reakcia na tú ťažkopadnosť? To je odpoveď na to, že my regiónom nedávame obalky na to, aby si mohli robiť, čo chcú, ale aby skôr pracovali na spoločných európskych projektoch, ktorých cieľom je e, ekonomický rast a vytváranie nových pracovných miest ale to predsa nie je žiadna európska špecialita. Samozrejme, parlament nakoniec sa rozhodne alebo si vyberie. Napríklad šiesta kohezná správa sa nebola alebo sa nesprávne zanalizovala nevyvodili sa patričné dôsledky. Rečník sa odvracia od mikrofónu. A táto šiesta správa neumožňuje e, tú kontinuitu v koheznej politike. Mohli by ste k nám, e, k nám tomu niečo povedať? Aj predsednička na úvod povedala niečo v súvislosti s výborom, výborom regionov. Vieme, že Výbor regionov sleduje tento teritoriálny prístup a vypracoval stanovisko, v ktorom sa hovorí, že to, ako vy vidíte nacionalizáciu politík, áno, dochádza k takejto novej nacionalizácii politík a potom, aké sú toho dôsledky. Hovoríte, že je to záležitosť európskeho semestra. alebo Stratégia 2020. A niektorí hovoria, že toto je národná stratégia, no áno, tak ale vaša správa hovorí a zdôrazňuje práve tú regionálnu dimenziu tohto prístupu. Ale keďže ste odborníci na túto tému, tak mi povedzte prosím, či tento regionálny prístup, či je to naozaj ťažké, zložité, alebo či e, bude lepšie prestúpiť a prejsť na tematický prístup. A ešte posledný bod. Tie správy vo Francúzsku o obrovské rozdiely, ktoré existujú, ale tie regióny, ktoré boli najviac napravo, najviac rozdiely, tak dostali maximum verejných financií z regiónov. Mohli by ste nám povedať, že väčšia účasť regiónov a väčšie výdavky v regionálnej oblasti prináša lepšie výsledky v ekonomickom raste a vytváraní pracovných miest. Je to tak? Pretože hovoríme o modeloch spolupráce a ekonomického riadenia, ale to, nám, to nás nevedie e, k tým cieľom, ktoré sme si stanovili do budúcich 20 rokov a situácia je naďalej problematická. Ak alebo mali by byť nejaké príklady decentralizovanej politiky, tak ako sa robí v Nemecku a aké výsledky to prináša. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Dobre, mm, dá, položíme všetky otázky, celé kolo otázok a potom budeme žiadať o odpovede našich e, rečníkov. Nech sa páči, pán Eterič. Ja mám takú špecifickejšiu otázku Boli tu viaceré prezentácie, územné plánovanie, kohezná politika a ďalšie prvky. A zaujíma ma West eh, v Anglicku, kde sa vytvoril taký kombinovaný projekt pre túto zónu. Prebiehajú rokovania, ale celý tento projekt je dosť kontroverzný. Myslíme či si že takýto kombinovaný orgán alebo správa by e, mohli e, sústrediť viaceré regionálne e, rady alebo regionálne orgány a tri mesta. Bolo by to pozitívne podľa vás pre európsku koheznú politiku a pohľad na územný rozvoj a či je možné tam, e, kde tieto e, komunálne úrovne spolupracovali. Či môžu nejakým spôsobom účinne spolupracovať, pretože hovoríte, že neexistuje možnosť, e, že by sa na všetkých aplikoval rovnaký model Myslíte si, že zlučovanie takýchto zastupiteľstiev alebo úradov ako v tom West či sa to dá robiť? Ďakujem a teraz pán Zeller. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať expertom za prezentácie a oni nám ešte raz e, ukázali, aká je situácia v Európe, pokiaľ ide o správu aj čo sa týka politického rozdelenia v jednotlivých členských krajinách. Je to veľmi e, rozmanitá situácia. Ja som bol v miestnej politike a viem, že e, občania sa stávajú politicky aktívnymi, keď e, sú problémy e, hmatateľné a ležia tak povedať pred ich dverami. Vtedy začína politika a čím idete vyššie, tým sú veci komplexnejšie a teda aj e, ťažšie sa motivujú jednotlivci. Najvyššia úroveň, ktorú máme, je európska. Je to opäť komplikovanejšie a ešte neprehľadnejšie a preto regionálna politika a politika súdržnosti vlastne vznikli, aby vzniklo akési premostenie, aby sa ten kruh uzavrel a aby európska politika opäť bola pre ľudí e, matateľná, aby bola bližšie, aby, boli, aby mali e, možnosť čerpať v regiónoch európske prostriedky a uskutočniť e, tak veci, ktoré by iba s ich vlastnými finančnými prostriedkami možné neboli, alebo ani možné nie sú. A keď hovorím o východnom Nemecku, aj v Berlíne je rozdiel medzi východom a západom, ale za 15 rokov e, sa toho veľa e, zmenilo. ale je tu teraz nové obdobie a niečo som už skonštatovala a v posledných dvoch týždňoch som konzultoval ľudí, ktorí sú veľmi aktívni v regionálnej politike a politike súdržnosti. Ide o e, rôznych zástupcov spolkových krajín. E, Nemecka. Oni sa snažia premostiť európsku úroveň, komisiu a e, aktérov v teréne na mestskej regionálnej úrovni a počúvam, že politika súdržnosti ako, politi- ako regionálna politika je skoro nemožná na realizáciu tými, ktorí by to ustočňovať mali. Hovoríme o zjednodušení, ale tie pravidlá, ktoré teraz platia pre e, regióny e, navrhnuté komisiou sú tak neprehľadné a e, vyžadujú si obrovskú mieru zodpovednosti a aktéri otvorene hovoria, že to nezvládajú. Ja sa pýtam, či je to úmysel, alebo prečo je to tak. Ak, by sme, ak už nebudeme môcť e, túto politiku riadne realizovať, tak e, vlastne ani európske prostriedky nebudú doplňať tie národné a vtedy politika e, súdržnosti a územná politika vlastne budú zbavené svoje podstaty. Neviem, či by sme takto mali pokračovať. A teraz k tematickej koncentrácii. E, pán Lambert, ja vám budem výslovne protirečiť. Samozrejme, takúto tematickú koncentráciu potrebujeme. Treba využívať rozumne, zmysluplne prostriedky, e, nevyhadzovať peniaze z okna, ale to, čoho som sa obával, sa uplatňuje aj tu a potvrdili to aj tí, ktorých som e, konzultoval. Komisia dáva jasné predpisy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu, teda jasne povie, čo si želá a nie to, čo za zmysluplné považujú regióny. My sme e, hovorili o e, nariadeniach, na rôzne témy a toto bolo výslovné želanie regionov. Potom sa do tejto rozpravy zapojila komisia, ale zdá sa, že zavodla, aké boli požiadavky regionov a presadzovala to, čo si ona myslí, že je dôležité na dosiahnutie cieľov aj pri mestách alebo tam, kde sú spojené viaceré regionálne jednotky, eh, aby spoločne realizovali projekty aj s európskou eh, pomocou. Tu sú opäť nové eh, byrokratické požiadavky, veľmi detailné. Všetko je to tak povediac kvôli boju proti korupcii, aj keď e, tu ku korupcii skoro vôbec nedochádza. Takže musíme byť obozretní, tak aby sme predpismi neboli proti rozmanitosti, ktorú predstavujú regióny v Európe. aj z prostriedkov súčasnej politiky e, súdržnosti musíme poskytovať pomoc, finančnú pomoc, pomáhať jednotlivým aktérom a riešiť problémy sami. Jednoducho, aby sa to nepodkopávalo pretože inak možno, že regióny stratia záujem o e, regionálne programy a možno, že už nebude ani o čom e, hovoriť po roku 2020. Ja dúfam, že to vôbec nie je úmysel, že to nie je za tými opatreniami, ktorá, ktoré sa teraz uplatňujú na fondy a na e, regióny a subregióny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Vána. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa chcem srdečne poďakovať za tieto komplexné prezentácie. Je to prvý seminár takéhoto druhu na našom výbore. Ja si myslím, že je to dobre inovatívne takto dohlbky hovoriť o nejakej téme a pre moju politickú skupinu táto štúdia bola veľmi dôležitá. Teraz máme dobrý prehľad o rôznych skúsenostiach a možnostiach. Dve stručné otázky. Poprvé, možno, že sa obraciam na pani, pána Böme a pani Cilmer. Vy ste e, častokrát opakovali, že neexistuje jeden jediný prístup, ktorý by všetkým vyhovoval, ale Pýtam sa, či predsa len sú isté osvedčené postupy alebo faktory, ktoré by zaručili úspech. Toto e, by mohol byť príklad dobrej správy vece verejných, toto zlej. E, takže aké sú vaše skúsenosti, o ktoré by ste sa mohli podeliť? A druhá otázka, e, posilňovanie pozície regionálnych a miestnych aktérov. Tu sa môžem pripojiť k predrečníkom hlavne k pán Relek, že niekedy je to na úkor e, obsahu. Pritom tu boli veľké snahy mať e, rôzne politické ciele platné do roku 2020 zlepšiť napríklad e, rozvoj miest. E, mohli by ste povedať, ako by sa to dalo zlepšiť na miestnej regionálnej úrovni, čo vlastne znamená to posilnenie pozície aj keď viem, že to môže znieť trošku vágne. teda vedomosti na miestnej úrovni, čiže nakoľko sú známe tie možnosti, ktoré sú k dispozícii. Ďakujem pekne, pán Bogovič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za... za túto rozpravu myslím, že je veľmi dôležitá. No a ja som bol v Národnom parlamente, bol som tiež primátorom miesta po všetkých rokoch aktívnej práce na všetkých úrovniach, tak e, musím povedať, že toho, ako dobre je zorganizovaná miestna samozpráva, závisí aj to, ako dobre funguje celá krajina. No a z týchto grafov a z prezentácie kolegu z OECD keď sa pozrieme na štvrtú alebo piatú stranu, tak sa ma zaujali dve, dva údaje. Štvrtú, na štvrtej strane sa hovorí o veľkosti jednotlivých miest, mestách a obcí a ukazuje sa, že je tu veľmi veľa sú tu veľmi veľké rozdiely a veľmi ťažko sa dá povedať, že je nejaký priamy vzťah medzi veľkosťou, veľkosťou regiónu, rozvojom regiónu a veľkosťou krajín. No a na piatej strane sa ukazuje, že v krajinách, ktoré sú v princípe úspešné v dodržiavaní princípu subsidiarity, tak z globálneho hľadiska sú to tie najúspešnejšie krajiny. No a ja v prvej prezentácii sa hovorilo o funkčných vzťahoch a ja myslím, že je čas, keď sa začneme hovoriť o, o krajinách, o tom, ako skupovať, skupovať regióny, obce, veľmi často sa dostávame na takú iracionálnu eh, rovinu. Ak eh, zohľadníme funkcie a, a, a ľudí, a život ľudí, uh, tak nájdeme spoločné, uh, spoločné body. Treba venovať veľmi veľa pozornosti aj organizácií, či projektov, či už sú to spoločné opatrenie alebo spoločné fondy. No a teraz sa dostávame na územie kohéznej politiky veľmi často nie je úplne možné z hľadiska alebo znútra regiónu spustiť a dokončiť nejaký projekt. A ja myslím, že to je jedna z ťažiskových tém, s ktorou sa musíme zaoberať a myslím, že prednosť je treba dávať obsahu, a väzbám a na tomto základe budovať koheznú politiku v budúcich krajinách, čo samozrejme je veľmi veľká, veľká výzva alebo hnacia sila, hnacia sila mm, opatrení, pretože tam na tom ľuďom záleží a tam uznávajú a dokážu identifikovať Európsku úniu. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Van. Ďakujem, pán Van Nilteborg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, stručne, pretože myslím, že času nie je nazvyš. Stručná otázka k územnej správe. Podľa mňa to nie je účel alebo cieľ sám o sebe. Myslím, že o tom hovoril aj pán Van Nistelroj. Ako sa naozaj dá prispieť k stratégii zameraná je na rast a pracovné miesta do roku 2020. Ja tu mám tú, tú správu, ale ja tam nevidím nič e, k stratégii, ako aktérov spraviť zodpovednejšími. E, Čiže ako zaručiť, že tí, ktorí budú v správe, sú e, naozaj tí najvhodnejší. Ďakujem pekne za otázky. Sú to vlastne aj otázky, ktoré som ja chcela položiť. Ja jednoznačne podporujem územný rozmer politiky súdržnosti. Myslím si totiž to, že územný prístup je prístup, ktorý nás priblíži k občanom EÚ. A na druhej strane máme trošku iný pohľad na znárodnenie pri väčšine programov. Ja sa týmto chcem obrátiť eh, ešte raz na prítomných, či sú nejaké otázky. Ak nie, tak e, sa obrátim na našich rečníkov, aby láskavo odpovedali na otázky. Ďakujem pekne, boli to zaujímavé otázky. Ja začnem a dúfam, že Sabine to bude môcť doplniť. K tomu, čo povedal pán pán Nistelroj, myslím, že musíme veľmi jasne povedať, že e, je tu úroveň projektov. Bol tu príklad Flámska. Mať projekt a realizovať ho to je dosť e, zložité, e, pravidlá sú dosť prísne, takže si to vyžaduje dosť dobré vedomosti. My sme sa skôr zamerali na tú politickú úroveň, na tú ako keby E, vyššiu štruktúru, nie na to, ako skutočne nejaký projekt e, funguje. My sa pozrieme na to, aké sa tak, táto politická štruktúra zmenila a či e, je to prospešné, či sa to približuje občanom cez regionálnu a miestnú úroveň a možno, že by sme tu chceli mať aj internú diskusiu, tematická koncentrácia a zameranie na výsledky. Už sa by nepovedali, že sa nám to páči. Ak sa na to pozriete z perspektívy e, teritoriálnej správy, tak hrozí, že sa to vzdiali od e, občanov, pretože sa to opäť zameria iba na zopár aktérov. Takže je tu isté protirečenie. Treba sa rozhodnúť, čo je pre vás dôležitejšie. My sme sa snažili držať tej politickej logiky, aj keď vám musím povedať, že to neboli ľahké interné diskusie. Potom Európa 2020. Tu možno, že nie je veľmi jasný teritoriálny rozmer, aspoň nie pri formulácii, ale pri realizácii to naozaj závisí od toho, ako sa to v teréne konkretizuje. Takže treba si to prisvojiť na miestnej a regionálnej úrovni. To je pre realizáciu e, rozhodujúce. Treba mať akúsi spoločnú víziu a to by malo byť až do roku 2020 Takže už pri formulácii treba za, zohľadniť e, tento rozmer. Nemám e, nejaké hotové riešenie, ale zapojiť e, miestnych a regionálnych aktérov a to je intenzívnejšie už pri vypracovaní alebo revízii, aby tu bol posilnený rozmer teritoriálnej správy. Myslím, že to bude prospešné pre neskôr, neskoršiu e, realizáciu. Preto sme sa my na to pozerali z perspektívy teritoriálnej správy a nie z inej. Aj keď tých e, možností pohľadu je viac, priznávam, a potom dospejete aj k rôznym e, záverom. Závisí to trošku od toho, čomu pripisujete vyššiu, väčšiu dôležitosť. Bola tu otázka o e, Anglicku West Midlands a spojenie orgánov do nejakého regionálneho orgánu, no a či to podporu, podporí územnú správu alebo nie. Ja musím priznať, že o West Midlands veľa neviem. Ja by som sa chcel spýtať, alebo na to, na to čo povedal kolega z OECD, funkcionality a obsah siete. Ako prístup môže sa týkať všetkých obcí a samozpráv, ktoré chcete spojiť a ako musia spolupracovať na to, aby pristúpiť potrebám tej oblasti a potom to skombinovať, keď poviete, že potreby sú svoj jediný geografický celok, tak to možno nie je úplne ideálne. Takže sa zamyslieť nad tým, ako najlepšie pristúpiť k riešeniu problému. Ďalej sme hovorom, hovorili o formalizácii, informalizácii, to je bohatá diskusia v Európe a v CD o tom, že stavce fungujú alebo samozprávy fungujú na rôznych, eh, rôznych úrovniach. A k tomu existuje skutočne veľa prístupov. A ďalší bod. Eh. And success criteria. And here I think there are a lot of Existuje skutočne veľa zaujímavých eh, prístupov. A keď sa hovorí veľmi všeobecná o územnej samozpráve a správe. Otázka je, či to je skutočne založené na potrebách rozvoja, či to v tom má, ako, pretože to je na to, aby to bolo dobré, a či sú zapojení relevantní aktéry, No a dva príklady, ktoré ma napadli, jeden z regionu Štokholmu, kde veľa no, s rozvojom je kvôli veľkým právomociam lokálnej úrovne a riešia sa na lokálnych úrovniach, lokálnej úrovni, ale na to, aby sa vyriešili, treba eh, k nim pristupovať regionálne. Pretože väčšina v jednej obci ovplyvňuje aj tie ďalšie. Takže vo Švédsku Šve- Švédsku je na tým slabé. Takže čo môžeme urobiť, aby to samozpráva uvedomila a jeden človek zo Štokholmu povedal, že mohli by sme ich pozvať na dialog a vytvorili potom European Game sektory rozvoja, ktoré sú dôležité pre región, rôzne úrovne správy, identifikovali 7 úrovní, identifikovali rôzne výzvy, ktoré existujú v regióne a pozvali všetkých aktérov. My prišli, zahrali si s nimi tú hru a uvedomili si, ako fungujú interakcie, že keď urobiť niečo tu, a tak to dopadne aj na ľudí niekde inde a naopak. A ľudia je problém brať to vážne, ale postupne si uvedomovali, že sa niečo naučili, ako sú úrovne prepojené. Začali sa veci meniť, čo je jasné, po tom, čo si zahrali, tak viete, orgán EADF pridal do operačného programu ďalšiu prioritu, takže malo to okamžitý dopad na tejto úrovni, ale je to taká technika, ako vytvoriť platformu, kde môžeme slobodne hovoriť bez toho mocenského boja na formálnych zasadnutiach. Jeden príklad a druhý príklad, ktorý podľa mňa je veľmi zaujímavý, Temešvár v Rumunsku. Rumunsko nie je známe svojou silnou tradíciou zemnej správy. To sú problémy, že z nečlenských krajín EU do Temešváru prichádza mnoho imigrantov, majú problémy a samozpráva má s nimi problémy a MVOčky sa neustále snažia skúpiť relevantných aktérov, aby našli riešenie na zjednodušenie života imigrantov, ako im pomôcť pri získavaní ubytovania, vzdelávania a tak ďalej. No a ľudia z MVOčky v konečnom dôsledku boli takí úspešní, že nebolo len v švári, ale preneslo to do iných oblastí v Rumunsku a teraz sa dokonca hovoria o zmenách legislatívne na národnej úrovni. Takže to sú skutočne veľmi malé detaily, veľmi náročných procesov, a myslím, že disparita s týmito ukazuje, že Treba skutočne sa prispôsobiť kontextu. Nemôžeme švédsky, švédske riešenie uplatniť v Rumunsku a naopak treba skutočne riešiť to, čo máme priamo na mieste. To je otázka motivácie, všetkým, že sme videli ako tie kľúčové štúdie, prípadové štúdie, tak jasný nejaký konkrétny spúšťač, na ľudí znížiť počet prekážok. V Rumunsku sa hovorí, že aká keď nemôžete do budovy prísť dverami, tak dejte oknom. Takže je to možná otázka takéhoto prístupu, povzbudzovania ľudí, aby sa nevzdávali, ak majú pocit, že niečo treba zmeniť. Je to to isté ako v Štokholme, čo, ktorý spustil tú hru, musel najskôr sa vyrovnať s tým, že ho považovali za blázna a postupne sa mu podarilo veci zmeniť. Takže je to skôr o tom povzbudení, tej odvahe, dobrá organizácia na lokálnej regionálnej úrovni závisí od regionálneho kontextu, a to je správne, no a vládne procesy sa nemôžu obmedzovať na verejný sektor, ale aj na neštátnych aktérov. A inteligentná špecializácia. Nehovorili sme o tom v tejto správe, ale viem, že sa diskutuje o tom, že momentálne zažíva mnohé stratégie, inteligentnej špecializácie, čo sa, na čo sa používa viac menej metóda kopírovania v rôznych eh, teritoriách, ale tie skutočne dobré sú špecifické. Oni sa zaoberajú predpokladmi inovácií, v akých oblastiach je silný základ, kde existujú relevantní aktéry, no a to tiež začíname tým, čo máme, namiesto toho, aby sme si vybrali nejakých pár moderných tém, objavil sa jeden talianský prípad, kde ľudia sa vrátili polnohospodárstvo, čo nie je inteligentná špecializácia, ale oni dokázali nájsť tú špecializáciu a teraz sú jedným z hlavných dodávateľov pre isté priemyselné odvetvia. Takže zohľadniť špecifika miesta, to je dobrý spôsob, ako nájsť vstup do inteligentnej špecializácie. Takže ja tu skončím a dúfam, že Sabine to bude môcť doplniť. Ja sa vína snažím, myslím, že už to bolo dosť komplexné, zodpovedalo to mnohé otázky. Ja môžem doplniť už len pár detajlov, ktoré napadli mňa, keď ide o tematickú koncentráciu. Áno, hovorili sme o tom, nie je to zlé. Tak ako povedal pán Zeller, je to koncentrácia eh, finančných prostriedkov na potreby nejakého územia a veľa užitočnejšie len povedať, musíte splniť toto, toto a toto. Takže je to iný prístup k tematickej koncentrácii minimálne pre mňa. znala no, to otázka o vzťah medzi výstupom a federalizmom. No, subsidiarita. Sledujeme pravidla subsidiarity. Tak to nie je len tak zo strany. Má to dobrý dôvod, aby politikum približovalo ľuďom a aby sa veci realizovali na úrovni, kde sú, je to najhodnejšie, ale to neznamená, že federalizmus je to najlepšie, alebo že Lokálna úroveň je najlepšia. Pre rôzne politiky potrebujeme rôzne prístupy, no a samozrejme subsidiarita funguje len, keď existuje kapacita riešiteľ na tejto úrovni, takže lokálna úroveň nie je vždy dobrá, ak nemáme kapacitu, nielen inštitucionálnu, je to tiež o financovaní, o organizácii, je to množstvo rôznych aspektov, ktoré sú v týchto súvislostiach dôležité. kľúčové faktory úspechu, o tom ste už veľa povedali. Tiež ste hovorili niečo o prezentácii, o líderstve, rôznych aspektoch inštitucionálnej, administratívnej, organizačnej kapacity. Myslím, že v štúdii sme našli viac veci o viacúrovňovej správe Európa 2020. Všetky sú tam vymenované, ne, neviem to teraz naspomeť, ale bolo to zverejnené, vydané, takže otázka bola tiež o tom, ako motivovať a no veď právomoci lokálnej úrovni. A možno by som to doplnila o to, že rôzne úrovne majú rôzne úlohy a vyššie úrovne môžu podporiť eh, právomoci na tých nižších, eh, ale motiváciu trvá to dlhý čas, no a treba využiť eh, maximálnu kapacitu a vytrvalosť, ale musí to byť dobrovoľné. Tak nejaká obec alebo samozpráva to momentálne nechce, tak to nemôžeme nikoho do toho nútiť. Bude to trvať a vyžiada si to svoj čas. Príspevok Európe 2020, územná správa. My sme sa na to pozerali len z hľadiska viacúrovňovej správy a vlády. Keď sa však pozrieme na rôzne prípady, tak v konečnom dôsledku mali prístupy územnej správy, pretože väčšinou sa sústredili na regionálnu alebo lokálnu úroveň a dohľadili svoje potreby a mali dlhodobú perspektívu a veľmi často, minimálne v niektorých prípadoch, výsledok bol rozdielný porovnaní s tým, s čím začali, ale keď sme o tom hovorili. Politika a podpory energetickej účinnosti, no a veľmi často tí aktéry si neuvedomovali priamo, že podporovali alebo prispievajú dosahovaním cieľov Európa 2020, ale bolo pre nich dôležité, a či to urobili, ale to rôznymi úrovňami, regionálnej, národnej, európskej, čiže až tak nezáležalo na to, že prispievajú k európskej stratégii, pre nich bolo dôležité prispieť k regionálnej politike. A to je mojej strany všetko teraz. Ďakujem pekne, pretože ste prestali. Ja vám môžem dať maximálne teraz už len dve minúty, ak chcete niečo povedať. Pán Šuman, to poviem veľmi stručne. Jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť, to je otázka, ktorá viackrát zaznela. Ako je lokálna správa prepená na Európu 2020 alebo európske ciele a odpoveď na túto otázku je veľmi jasná. Dôležité, keď sa pozrieme na mestské oblasti v Európe, tak približne 50 európskeho HDP sa produkuje v mestských oblastiach. A keď sa pozrieme na prepojenie správy mestských správ a DP, tak vidíme jasný, jasné prepojenie. Metropolitné oblasti, ktoré majú európske orgány a koordinájú samozprávu, tak majú oveľa vyššiu e, produktivitu ako mestské oblasti, ktoré nemajú e, mestské orgány. Takže rozdiel je v tom, rozdiel je približne 50 až 10 Nemôžem to povedať zase úplne presne. A nesmieme zabúdať na to, že polovica HDP v Európe sa produkuje v mestách tak tie čísla budú skutočne obrovské, takže medzi miestnou správou a rastom je veľmi jasný vzťah. A druhá vec, na ktorú by som rád upozornil, tá sa týka správnej úrovne centralizácie alebo decentralizácie. Keď pozrieme na výdavky samozpráv, vidíme, že iné výdavky vykonávajú práve samozprávy a hlavne krajiny, ktoré majú veľmi vysokú mieru administratívnej kapacity. A keď sa pozrieme na krajiny, ktoré veľmi málo výdavkov realizujú na regionálnej na úrovni samozpráv, tak majú nízku administratívnu kapacitu. A samozrejme to sú krajiny, ktoré z ekonomického hľadiska nie sú ešte také úspešné, ale pomohlo by im to alebo nepomohlo im by to, ak by právomoci dali na e, samozprávam bez zvýšenia administratívnej kapacity, čiže to treba najskôr administratívnu kapacitu treba najskôr zvažovať na úrovni samozprávok. keď chceme spustiť proces decentralizácie a samozprávam dáte, viac kompetencií a právomocí, čo z hľadiska OECD všeobecne podporujeme, je dôležité, aby sme začali snahou zlepšenia ich administratívnej kapacity na regionálnej úrovni alebo úrovni samozpráv. Čiže nemôžeme len preniesť zodpovednosť a rozpočet na úroveň samozpráv, z toho, aby sme sa starali o administratívnu kapacitu na tejto úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vanderleka. Hovoríme stále o regiónoch, ale máme o času, takže dve minúty, nech sa páči. Áno, na to som zvyknutý, bez urážky. Ja len tri veci by som rád dodal k odpovediam kolegov. Poprvé, naše vlastné skúsenosti s problematikou pretvárania administratívnych štruktúr a vytváraním orgánov mužia. My sme v jednom momente dospeli k záveru, že súčasťte túto diskusiu by nebolo realizovateľné a tiež sa za, um, zamýšľame nad tým, kto vytvára to územie. A tiež si stále myslím, že to sú je verejná správa. Prevažuje názor, že, že to je štátna správa, ale to nie je pravda, pretože sú to ľudia a súkromní investori, takže možno by sme sa nemali vždy snažiť kontrolovať komplexitu zemia vládnymi štruktúrami a ja si možno nebudem súhlasiť s kolegom z OECD, že neexistuje jedna funkcionalita v regióne, pretože tých funkcionalít je tam skutočne veľmi veľa, ktoré sa ovplyvňujú, takže Nemôžeme sa to snažiť kontrolovať. Musíme si zvoliť prístup iný, taký ako sme zvolili my. Druhá vec, ku ktorej by som rád niečo povedať, povedal, je myšlienka administratívnych kapacít. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že áno, toto je veľmi dôležitý predpoklad. Ja sám som zažil reštrukturalizáciu z práce za ostatných 15-20 rokov. No a vidím, že vytváranie kultúry, v ktorej občiansky, teda štátni zamestnanci, ľudia, kde ľudia majú zodpovednosť a vedú takéto projekty, tak podľa mojich skúseností je to dôležité, je to o ľuďoch a o šanciach a príležitostiach. Je ťažké riešiť to z hľadiska financovania, pretože je to administratívnej kultúre, o kultúre v, vo verejnej správe, čo je veľmi ťažký problém. A posledná vec, ktorej sa chcem venovať, to je myšlienka významu obsahu. Áno, ja si skutočne myslím, že teritoriálny rozvoj a kohezná politika musí byť o obsahoch. A jedna vec, ktorá, ktorá sa kohezná politika a územná správa odlišujú, je, že je to vždy o množine spoločenských cieľov a o prepojení pridanej hodnoty. No, keď či povedal pán Farnistoroj, že rast a zamestnanosť je v jadre toho, čo robíme, ale z hľadiska územného rozvoja nemôžeme to urobiť bez prepojenia k diskusiám o klimatických zmenách a diskusiám o energetickej efektivite. Musíme priniesť skutočnú pridanú hodnotu pri vytváraní rastu a pracovných miest. Možno aj tohto by sa mala týkať naša politika teritoriálneho rozvoja. Nemalo by ísť len o nejaký projekt eh, územného rozvoja, ale ide o to, aby tie projekta aby tie projekty boli v úzkej koordinácii a na to potrebujeme fondy či financie nielen na konkrétny projekt, ale podporujeme aj ten, to úsilie, ktoré, um, ktoré umožňuje ľudí spájať, pretože to potom aj vedie k tomu, že ľudia uvažujú o svojich myšlienkach, o svojich ideálnych, i, i individuálnych projektoch. To je veľmi dôležitý aspekt. Potom aj tie súkromné projekty niekedy um, sa k tomu, čo pôvodne zamýšľalo, tak potom takýmto spôsobom ich vedie e, ešte pridať ďalšie veci alebo robiť ďalšie veci a prináša to pridanú hodnotu. Európskej, zastupca Európskej komisie by chcel niečo dodať? Nie, nech sa pá- môžete, nech sa páči. Veľmi stručne, keďže nie je veľa času. Ďakujem za pozvanie. Komisia si váži tú skvelú spoluprácu s výborom REGI a s našim výborom pre teritoriálne e, pre teritoriálny rozvoj. Ďakujem za tú diskusiu, aj za prezentácie boli veľmi zaujímavé, len by som dodal možno objasnenie a niekoľko čísel či štatistík, ktoré vyplynuli z programovania, ktoré buď podporia alebo nie vaše zistenia. V tej prvej prezentácii sa spomenul bod, ktorý hovoril, že vyčlenené finančné prostriedky na udržateľný rozvoj miest by mohli mať silnejšiu podporu než FEOD alebo ITI. Ja by som len dodal, že CLDD a ITI to sú nástroje implementácie, zatiaľ čo udržateľný rozvoj miest je záväzok či povinnosť ITI sa používa v prípadoch, keď krajiny vyčlenia financie na udržateľný rozvoj miest. Asi 4 sa vynaložia prostredníctvom ITI, čo si myslím je veľmi dobrý príklad, ktorý by sme mohli použiť aj do budúcnosti. To je to objasnenie a ešte tie čísla. Rokovania s členskými štátmi neskončili, ale, ale sa sa už zásadne meniť nebudú. Celkové alokácie pre udržateľný rozvoj miest v členských štátoch prekročili 5 ktoré sú stanovené nariadením, je, je to asi 7,5 až 8 to je veľmi dobré, to predčilo naše očakávania a to CL, e DD a ITI, to sú dobrovoľné nástroje a teda nemôžeme ich žiadnemu členskému štátu vnúcovať. A napriek tomu 17 členských štátov využíva ITI aj mimo rozvoj miest, teda na iné témy územného rozvoja a zistujeme, že oba tieto nástroje majú veľmi podobný základ na vytváranie synergii jednotlivých fondov V mnohých členských štátoch sa tieto dva nástroje využívajú kombinovane. Hodnotiť to budeme môcť cirka za 2-3 roky, pretože teraz len začína implementácia. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Dostali sme sa na koniec tejto diskusie. V tom prvom bode a ideme na ďalší bod programu to je všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016, všetky oddiely. Spravodajkyňou je pani Spiraky, je prítomná. Ako viete, komisia prijala vyhlásenie o odhadoch na rok 2016, a to 27. mája, a tiež konsolidovaný návrh rozpočtu 24. júna tam sa navrhuje v okruhu 1b e, viazané prostriedky vo výške takmer 51 miliard eur a platby vo výške cirka 49 miliard eur. Výbor regí každoročne schvaluje stanovisko k uzneseniu, ktoré bude sprevádzať stanovisko Európskeho parlamentu k návrhu rozpočtu EÚ. Gestorským výborom je výbor pre rozpočet. Dnes pani Spiraky, naša spravodajkyňa, predloží svoj návrh stanoviska. Navrhujem deadline na pozmeňovacie návrhy pondelok 27. júla 2015 o 17. po obede. Ak do tohto dátumu zašlete pozmeňovacie návrhy, tak potom budeme môcť hlasovať 17. septembra a výbor pre rozpočet bude hlasovať 12. a 13. oktobra. a tým pádom naše stanovisko bude mať dostatok času, aby sa dostalo do výboru pre rozpočet a teraz návrhujem, aby sme mali na túto diskusiu jednu hodinu. A dávam slovo pani Spiraky, sú tu aj tieňoví spravodajcovia, je tu aj zástupca Európskej komisie z DG Regio. Takže môžem začať s diskusiou pani Spiraky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení kolegovia, spracovala som na tomto stanovisku so zrateľom na rozpočet na rok 2016 a jeho dopad na regionálny rozvoj, keďže sa pozícia rady prijala, ale sú tu isté problémy v regionálnom rozvoji. hlavne otázka nezaplatených platieb a či sú určité opatrenia na to, aby sa tento objem znížil a aby sa podobné situácie neopakovali do budúcnosti. V tom prvom prípade zistujem, že došlo k zníženiu objemu nezaplatených platieb v porovnaní s rokom 2015, ale to dáva zmysel jedine vtedy, keď tá alokovaná čiastka stačí na zmazanie toho skozu, ale čo je zaujímavé je, že platby na rok 2016 sa majú splácať v období 2007 až 14 miesto 2015 až 20, čo ukazuje o navýšení platieb na to obdobie 7 až 15 a to obdobie 2014-2020. Tak tu dochádza k oneskoreniu a tomu by sme mali venovať pozornosť, pretože to prinesie sklos v platbách budúcnosti. Potom upozorňujem na návrh rozpočtu, na dokument a podľa môjho názoru je tam určitý potenciál pre tvorbu kapacít a pre implementačné reformy makronomických e, veľkých cyklov. Vážený prítomný Vzhľadom na dobrú spoluprácu na tomto stanovisku a vzhľadom na vyjednávanie mandátu na budúci rok, tak sa teším na tie vaše príspevky. Ďakujem. Teraz pán Vogen je tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pani predsedkynia, ďakujem aj spravodajkyni za pripomienky boli krátke, ale dôležité a veľmi relevantné. Pani spravodajkyňa zdôraznila zníženie platieb o 4 roky v okruhu 1b. Komisia určite urobila analýzu aj hodnotenie potrieb, ale sú tu určité pochybnosti, či ten 4-percentný škrt povedie k tomu, že budú dostatočné finančné prostriedky na budúci rok. To musíme podľa mňa v budúcom roku monitorovať. Spravodajkyňa tiež spomínala ten skos v platbách, o ktorom neustále diskutujeme. Je to 20 miliard z minulého roku skos a komisia by to chcela znížiť na 2 miliardy koncom tohto roka, ale my by sme sa mali spýtať, ako sa dopracovali k tejto redukcii, pretože narastá dopyt aj mm, a vždy opakujeme túto istú operáciu každý rok a chceli by sme príklady, aké problémy spôsobuje to oneskorenie s platbami. Komisia určite má nejaké príklady, ale aj v regiónoch by sme našli príklady, keď organizácie alebo podniky nedostali financie, ktoré požadovali, alebo ich dostali neskoro, pretože platby tiež meškali. A ešte niekoľko poznámok e, v správe, ale najprv ešte to prediskutujem so spravodajkyňom. So spravodajkyňom ona má moju podporu. Sredné financovanie v niektorých členských štátoch a regiónoch je to stále problém, aby projekty, ktoré sa tam rozbehli, mohli projektovať. A druhý fond EFSI, ktorý má doplňať štrukturálne fondy, ale my by sme sa mali postarať o to, aby naozaj k tomu doplňaniu, k tej komplementácii došlo. To bolo niekoľko málo pripomienok, inak spravodajkyňu v texte potvrdzujem alebo podporujem. Ďakujem, chce sa ešte niekto iný vyjadriť? Pán Škrlec. E, poštovane kolegice i kolege, e, cijela Európska únia posebno u kontekstu trenutnog... Ďakujem. v súvislosti s gréckými udalosťami celá Európska únia je konfrontovaná s potrebou ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest. A ja som spokojný, že sa ide cestou vytvárania pracovných miest. My potrebujeme udržateľný ekonomický rast. V regi musíme dávať pozor na správne využívanie verejných výdavkov, aby sme mali čo najúčinnejšie výsledky finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, rozhodne nesmieme meškať eh, s platbami, pretože oneskorenie v platbách môže ohroziť realizáciu projektu. NGOčky a malé samozprávy sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní pri takýchto problémoch. Komisia aj EÚ musia urobiť oveľa viacej aby vyriešili túto otázku e, pladieb. Pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Škrlec veľmi pekne po chorvátsky povedal to, čo chcel som povedať aj ja a teda nebudem to tu opakovať a takto získame trochu času. Len by som dodal to, že podporujeme stanovisko pani Spiraky a jeden maličký detail um, na adresu pána Vogana a pani Spiraky, či by bolo možné overiť, a myslím, že je to možné po tom, čo som rozprával s predsedníctvom výboru REGI, že by sme začlenili odvolávku na, na stratégiu južného a, a Jadranského mora. Dávalo sa to na september ako tému, ale ja si myslím, že na realizáciu tejto stratégie by bolo dobre, keby sme mali určité finančné prostriedky, ktoré majú iné stratégie. Bolo by dobre začleniť túto odvolávku aj do tohto stanoviska, aby sme zabezpečili disponibilné finančné prostriedky pre túto stratégiu Pani Damarto. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem kolegyni Spiráky a tiež zdieľam obavy so znížením o 4 v platbách e, v okruhu. Jedna ide o 40 miliard eur do roku 2015 Otázka je, či bude postačujúce tie viazané prostriedky zabezpečiť platby v tomto okruhu. Nezabúdajme, že treba do roku 2015 zaplatiť 20 miliard oneskorených platieb, takže je potrebné plánovanie a že nebudeme opakovať minulé chyby, ale chcela by som vidieť detailný vývoj eh, platieb v okruhu 1b a tiež by som špecificky chcela vedieť, aké sú ukazovatele a aké budú ich, aká je ich účinnosť a porovnateľnosť, či sú účinné e, e, účinne sa využívajú finančné prostriedky rozpočtu. Všetci veľmi dobre viete, že jednou z vlajkových lodí našej novej politiky je schopnosť pridávať jasné konkrétne ciele a nielen len míňať finančné prostriedky a bodka. vieme, že sú mnohé regióny, kde príliš dlho sa dostávajú e, európske fondy, ale nevyužívajú sa dostatočne. Ale malo by sa ísť cestou nie znižovania fondov, ale pre tieto e, regióny aplikovať kritéria účinnosti, ktoré by umožnili týmto regiónom pochopiť, kde urobili chyby, ako by mohli lepšie tieto európske fondy využívať, aby občania pochopili, že problémy nie sú fondy ako také, ale spôsob, ako sa využívajú. A k stanovisku kolegyne o administratívnej kapacite jedným z tematických cieľov koheznej politiky je to je nevyhnutné centrum našej diskusie, ktoré sa musíme venovať. Ďakujem. Pán Eterič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Od času, kedy som vstúpil do tohto výboru, tak, tak mám pocit, že som som v takom zvláštnom filme, stále sa tu hovorí o nejakých projektoch a plánoch, o niečom, čo sa bude prijímať a schvalovať, ale nemáme dostatok finančných prostriedkov Mm, sú stále miliardy eur, ale zdá sa, že nie sú stále postačujúce na to, aby sa pokryli všetky plány a projekty. Nie, že by som nehovoril, že v tom stanovisku nie je veľa financií alebo dostatok finančných prostriedkov, ale možno mám taký minoritný názor, aj keď poskytujeme financie, tak treba špecifikovať, na čo to ide, aké sú ciele, nerobiť len veci e, vo veľkom, ale je to naša zodpovednosť, že je to riziko, keď sa firmy pridávajú do takýchto PPP e, projektov alebo do nejakých e, projektov, E, tak tým, že nezaplatíme finančné prostriedky alebo nedojdú platby, tak tieto firmy sa dostávajú potom do, medzi dva mlínske kamene, nemôžu fungovať, pretože nemajú financie. A preto žiadam o obozretnosť. Keď budeme hovoriť o týchto číslach, nezabúdajme na realitu, na to, čo sa deje v reálnom živote. Pán Herman. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať kolegyni Spiraky, ktorá podľa mňa pripravila veľmi dobré stanovisko. Všetci sa určite zhodneme na to, že to zníženie o 4 v platbách v koheznej politike je problém. Ale tiež treba povedať, že by sme si mali vypočuť vysvetlenie Európskej komisie, aby sme pochopili, ako sa môžeme dostať z tejto špirály nedostatku finančných prostriedkov pre poberateľov a tiež ako vysvetliť, ako je to kompatibilné s tým plánom, ktorý sa schválil v decembri 2014. Dúfam, že komisia nám bude môcť dať tieto upresnenia. Ďakujem. Pripomínam e, ešte členom výboru regia. Vy ešte, pán Fan Nistelroj, dostanete slovo, len by som zareagovala na niektoré tie komentáre. Mali sme špeciálnu schôdzu našej pracovnej skupiny v rámci výboru regí, ktorá sa zaoberala práve problémom oneskorených platieb a dostali sme detailné informácie od Európskej komisie k tomu, ako komisia mieni tieto problémy riešiť. A som veľmi vďačná pani Spiráky, pretože ona sa tejto schôze zúčastnila a mali sme možnosť diskutovať o tejto problematike a sme pripravení dať k dispozícii informácie z tejto schôdze kolegom z výboru a určite sa k tejto téme no, vrátime a budeme o nej diskutovať. A sme ochotní aj zopakovať tú istú schôdzu s rozšírenou účasťou pre všetkých poslancov, aby ste všetci mali k dispozícii tieto informácie. Pripravilo sa to špeciálne pre výbor regi, to bola moja jediná poznámka. A teraz pán Rula. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tu sa hovorí o znížení platieb v okruhu 1b, e, eh, inkluzívny inteligentný rast a e, je tu náraz iba 1,6 v porovnaní s rokom 2005. Problémom je, že otázka inteligentného inkluzívneho rastu ide z 51 miliard na 49 miliard v roku 2016, čiže skutočný pokles o 4 a tento pokles iba e, zhorší e, situáciu nezaplatených e, platieb. Je to alarmujúce je to skutočná hrozba v členských krajinách, totiž to tí, ktorí spravujú operatívne programy, ako aj e, tí, ktorí e, spravujú projekty, možno, že budú trpiť kvôli týmto neskoreným platbám. EÚ e tak e, stráca na dôveryhodnosti, pretože pre rozdielovanie verejných prostriedkov ako keby nefungovalo a trpia regionálne projekty, ktoré sú tak dôležité pre občanov, ako budú regióny môcť vykompenzovať tieto oneskorené platby, bude sa to zhoršovať obmedzí to ich prostriedky a bude to mať dopad aj na iné rozpočtové položky, ktoré sú v ich právom mociach. a pritom v plene každý hovorí, že treba podporovať malé podniky a podporovať tvorbu pracovných miest. Žiaľ, tu nikto e, nehovorí o tom, aký to má dopad na malé a stredné podniky a pritom sú pre nás úplne nevyhnutné. A e, Celkový návrh rozpočtu EÚ hovorí o znížení e, platieb v roku 2016, ale niektoré e, položky predsa len výrazne si polepšili, napríklad bezpečnosť, občianskosť, tam je náraz o 17% a ide tak povediac o vysporiadanie sa s e, migrantami, ktorí nezákonne prichádzajú a taktiež si polepšila vonkajšia politika EÚ, tam je náraz o 28% tento rok, alebo aj e, správne výdavky, kde je náraz do 2%. To ma znepokojuje a chcel som o tom hovoriť na pôde tohto výboru. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Van Nistelrooy. Vážená pani predsedajúca, chcem nadviazať na to, čo tu už odznelo. Možno ten prvý bod by mohol byť trošku eh, jasnejší. Aj ja by som možno, že hovoril o tom, že je to alarmujúce a nie iba znepokojujúce. Mali by sme to zmeniť to je prvý otec a potom je aj druhý a ak dáte menej prostriedkov, ako chcete potom riešiť problémy? Nejaká, nejaké riešenie ex machina by muselo prísť, aby viaceré členské krajiny mohli programy plniť. Jedne, že očakávate opak a myslíte si, že tým získate dodatočné e, prostriedky. Ale predsa len je tu platobný plán, a bolo by dobre ho rešpektovať. Ehm, už v roku 2015 nie je jasné, ako by to malo byť zvládnuté. To, že ešte stále tu je tých 45 miliard, čo sa má stať v roku 2016, no zjavne veľa, ale konkrétne to veľmi nie je. Bude nový program, mal by eh, naplno bežať, ale nikto nehovorí o tom, ako by mal byť financový, tre, financovaný. Chýbajú prostriedky pre realizáciu programov. Je to znepokojujúce. Možno, že predsedajúca by mohla povedať, eh, ako sa k tomu postavil eh, rozpočtový výbor. My sme už stanovisko vypracovali. Možno, že aj oni sa už pustili do práce, ale neviem, či môžeme čakať na koniec roka 2015 čakať tak dlho na e, akčný plán. E, týka sa nás to. A znepokojuje nás to, čo sa plánuje a aj dopad toho všetkého. Negatívnych e, dopadov bude viac. A obdivujem pani Spiráky, pretože je tu, kľudná, pritakáva. A keď som sa jej pýtal, či vôbec spala túto noc, tak povedala, že nie. Ale môžem vás ubezpečiť, že my sme na vás aspoň v mysli, mysleli na Grécko. Ďakujem pekne, ešte by sa niekto chcel vyjadriť. Ak nie, tak slovo dostane zástupca Európskej komisie. Pán Tobias Vičke. DG Regio. Ďakujem, vážení poslanci, poslankyne. Chcem e, vypichnúť dva body. Najskôr, ako ste hovorili, bola tá monitorovacia pracovná skupina ohľadne omeškaných platieb a platobného plánu vypracoval sa návrh rozpočtu na rok 2016. Išlo o to vyriešiť e, zameškané platby z roku 2007 až 2013. Podľa nás sme to vyriešili. Malo by to byť definitívne vysporiadané v roku 2016 ak nedojde ešte k nejakým škrtom a keď budú poskytnuté dostačujúce prostriedky na obdobie 2014-2020, pretože potom e, roky 2016-2017 e, to tam sa skončia projekty z roku 2013 a vtedy už musia byť akékoľvek zameškané platby splatené a návrh rozpočtu podľa nás poskytuje dostatočné prostriedky tak aby sme mohli sa vysporiadať s omeškenými platbami do konca tohto a budúceho roku. Ďalší bod ohľadne plať, e, o, oneskorených platieb e, v súčasnosti DG Regio platí za 60 dní to, čo krajiny chcú mať preplatené a samozrejme hovorilo sa mm, o zozname na roky 2016-2020. Ako viete, ide nám o to, aby sme sa v podobnej situácii v budúcnosti vyhli, ale je tu pôvodné a výročné predfinancovanie alebo systém predbežných platieb. A to by malo zaručiť dostatok hotovosti pre programov, pre programy jednotlivých príjimateľov. Budeme sledovať eh, rokovania o návrhu rozpočtu, ako si viete určite predstaviť. Ďakujem pekne a teraz pani Spiráky. Chceli by ste zareagovať, odpovedať? Pani predsedajúca, ja už som vám povedala, že čakám na pozmenujúce, doplňujúce návrhy do uplynutia lehoty a samozrejme zohľadím aj to všetko, čo tu dnes odznelo. Ďakujem pekne teda všetkým účastníkom tejto rozpravy, čiže 27. júl 17.30 mm, lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov k tomuto stanovisku o návrhu rozpočtu. Hlasovať sa bude 17. septembra o konečnom stanovisku. Teraz e, ideme ďalej v našom programe a máme na pláne zasadnutie koordinátorov a ostatných kolegov vidím zajtra o 9. ráno.